procedúru Catch the Eye a ani modré karty nebudú prípustné. Slovo dávam pani Lime, dotaz tráju má pani eh, premiérke Lotyšskej. Nech sa páči. Dobré ráno, vážený predseda Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Európskej komisie, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení komisári. Predovšetkým by som chcela poďakovať pánu predsedovi Šulcovi za skvelú spoluprácu, ktorú ponúkol. A je to pre nás veľkou cťou, byť opäť v Európskom parlamente po šestich mesiacoch intenzívnej práce, tak že môžeme vyhodnotiť lotyšské e, predsedníctvo. Bolo to veľmi dynamické obdobie, náročné obdobie pre Európu, bolo to obdobie e, veľkej zodpovednosti a bola to jednejšia skúsenosť pre Lotyšsko, ktoré si stanovilo tri e, priority. Angažovaná, digitálna a konkurenceschopná Európa. Život avšak, ako to býva, veci zmenil. Prišli teroristické útoky, prišla humanitárna kríza na hranicách Európy a tieto udalosti si vyžadovali okamžitý zásah zo strany Európskej únie. Zatiaľ čo teraz, všetci sme v myšlienkach s Gréckom. Napriek tomu, že Lotyšsko muselo viesť radu pod uh, e, e, okolnosťami neistoty, tak som hrdá na svoju krajinu, že sa nám úspešne podarilo ukončiť naše prvé predsedníctvo po tom, čo sme boli 10 rokov súčasťou Európskej únie. Podarilo sa nám dosiahnuť naše strategické priority. A predovšetkým som chcela povedať, že všade prítomným prvkom bola účasť občanskej spoločnosti a sociálny dialog, vážení poslanci Európskeho parlamentu. V priebehu príprav na predsedníctva, v priebehu predsedníctva sme vedli intenzívny dialog s Európskym parlamentom a skutočne že si, ste aj vy investovali do lotišského predsedníctva a len pokiaľ budú európske inštitúcie ruka v ruke pracovať, len vtedy môžeme ako Európska únia dosiahnuť výsledky a posilniť dôveru občanov v nás mene lotišského predsedníctva by som rada poďakovala Európskemu parlamentu za vynikajúcu spoluprácu v priebehu nášho predsedníctva. Táto veľmi dobrá konštruktívna spolupráca nám umožnila postupovať pragmaticky a účinne. Riešili sme všetky e, priority a taktiež takto teda postupovali v rámci každodennej práce. Riešili sme krízy, s ktorými sme sa stretli. No a vážení europoslanci, my sme spolupracovali na mnohých legislatívnych aktoch, zaznamenali sme pokrok v mnohých oblastiach, dohodli sme sa na dôležitých otázkach a dosiahli sme skutočne hmatateľné výsledky. Keď sa pozriem na to, čo sme dosiahli, chcela by som zdôrazniť tie najdôležitejšie výsledky, ktoré pomohli všetkým európskym občanom. Poprvé, tu máme Európsky fond pre strategické investície EFSI, za veľmi krátke obdobie sa nám podarilo dosiahnuť dohodu ohľadom tohto fondu FC. Už e, v lete tohto roku začne tento fond fungovať a priláka investície do európskeho hospodárstva. Ja by som rada poďakovala Európskej komisie a Európskemu parlamentu za intenzívnu prácu na tejto veľmi dôležité otázke pre Európu. Po druhé, energetická únia. Položili sme základy pre Európsku energetickú úniu a našim cieľom je posilniť e, energetickú nezávislosť Európskej únie a posilniť takú spoločnú energetickú politiku. V rámci našej práce sme sa sústreďovali na e, taktiež vytvorenie dostupných cien pre spotrebiteľov. E, snažili sme sa o väčšiu bezpečnosť na energetickom trhu a o to, aby dodávateľom energie bolo dostupný viac informácií. Lotyšské predsedníctvo dosiahlo taktiež zásadné rozhodnutia ohľadom založenia Európskej energetickej únie a tým pádom sme podporovali prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu a zníženiu našej energetickej závislosti. Taktiež Lotyšské predsedníctvo chcelo prispieť v rámci e, boja proti klimatickým zmenám. Máme to všetci do roku 2020 O tom sa diskutovalo aj e, teda, e, klimatickej konferencii. Ďalej, čo sa týka digitálnej agendy, musíme udržať krok s digitálnym rozvojom. Taktiež musíme pripraviť spoločnosť na digitálne obdobie, na digitálny čas. Máme tu rôzne dohody, ktoré podporujú digitálne riešenia v rámci podnikov. Hovoríme tu o taktiež aspektoch e, bezpečnosti pre digitálne digitálnej oblasti a taktiež digitálnu gramotnosť musíme podporovať. Lotyšské predsedníctvo využilo, sa snažilo využiť poten, všetok potenciál, ktorý ponúka digitálna oblasť a toto bude totiž kľúčové pre našu konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť v rámci Európskej únie. Lotyšské predsedníctvo urobilo všetko, čo bolo v jeho silách, aby sme postupili taktiež v súvislosti so zásadnými právnymi aktami, ktoré potom povedú e, k ďalšej tvorbe digitálneho trhu. A som e, veľmi rada, že sa nám podarilo e, schváliť nariadenie o ochrane údajov. 24. júna začal rokovať s Európskym parlamentom pretože ochrana údajov je predpokladom pre ochranu digitálneho trhu a taktiež ochranu základných práv občanov priebehu posledných dní našich, nášho predsedníctva sa taktiež sme dosiahli pokrok v oblasti e, jednotného telekomunikačného trhu. Zaručili sme voľný prístup k internetu. Toto je skutočne zásadný výsledok našho predsedníctva, ktorý je prínosný pre všetkých občanov, pretože to taktiež umožní zníženie roamingových poplatkov od 1. apríla roku 2016. Taktiež sa nám podarilo dohodnúť na základných princípoch, e, čo sa týka smernice o e, e, internetovej bezpečnosti. A dúfame, že týmto sa nám podarí lepšie chrániť proti kybernetickým útokom. Ďalej, čo sa týka imigrácie, v priebehu posledných mesiacov sa imigrácia stala najaktuálnejšou témou v rámci Európskej únie. implementovať usmernenia rady. Bolo dôležité, podarilo sa nám e, dosiahnuť e, určité výsledky, podarilo sa nám znižiť mieru úmrtí na zemi, na mori, podarilo sa nám bojovať proti pašerákom e, aj v rámci tranzitných krajín. A mm, snažili sme sa pomáhať členským štátom, ktoré musia čeliť najväčšiemu migračnému tlaku. Je to veľmi zložitá situácia v oblasti imigrácie a pokiaľ chceme nejaké udržateľné riešenie a dlhodobé riešenie, tak musíme k, tomu, k tejto otázke pristupovať vyváženým spôsobom. A implementácia musí prebiehať postupne. Je dôležité zaručiť, že to riešenie, ku ktorému dospejeme, aby ho podporili všetky členské štáty, musíme nájsť vyváženosť ale solidarita a zodpovednosť sú taktiež e, zásadnou súčasťou e, prístupu Európskej únie. Musíme chrániť tých, ktorí to potrebujú. Avšak ochranné opatrenia nebudú stačiť. Musia prísť sprevádzané účinným systémom návratov ilegálnych migrantov. Ďalej, bezpečnosť. Oblasti, e, výzvy v, bez, v oblasti bezpečnosti spôsobili, že sme museli znovu vyhodnotiť našu internú a externú bezpečnosť a v priebehu nášho predsedníctva sa Lotyšsku e, podarilo posilniť vnútornú bezpečnosť v Európskej únii v júni. Ministri vnútra EÚ taktiež odsúhlasili novú bezpečnostnú stratégiu. Stanovili sme aj hlavné body pre ďalších 5 rokov. Boj bojovať proti terorizmu, radikalizácii, proti organizovanému zločinu, proti kybernetickým útokom a taktiež proti novým bezpečnostným výzvam, ktorým musíme čeliť. Vrátanie hybridných hrozieb. V priebehu posledných týždňov nám opäť boli pripomenuté teroristické hrozby, ktorým Európska únia čelí a ja by som vám rada pripomenula že sme dodržali na rade náš slub dohodnúť sa ohľadom balíčka o ochrane údajov a skutočne dúfame, že do konca tohto roka sa nám podarí dohodnúť ohľadom e, registra údajov o pasažierov v rámci EÚ. Uznávam, že účasť vysokej predstaviteľky ktorá e, pracovala na teda, e, revízii bezpečnostnej politiky, je taktiež veľmi dôležitá. Ďalej, summit v Rige prispel k stabilizácii EÚ e, z jej vzťahov EÚ s jej východnými partnermi. Avšak bol zdôraznený ten aspekt, že je treba prispieť naďalej k rozvoju týchto vzťahov a je treba upevniť naše východné partnerstvo. Spoločne s Európskym parlamentom Lotyšské predsedníctvo dosiahlo dohodu ohľadom makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu. A sme skutočne veľmi radi, že EÚ stála jednotne, čo sa týka otázky Ruska. A nadalej sme zdôrazňovali, nakoľko je dôležité, aby boli splnené e, podmienky Minského dohovoru. A v priebehu nášho predsedníctva taktiež sme venovali veľkú pozornosť e, e, Strednej Ázii, pretože Európska únia nesmie podceňovať dôležitosť tohto regiónu. Ďalej, transatlantické e, obchodné a investičné partnerstvo TTIP. Pre ekonomický rast je skutočne veľmi dôležité priťahovať investície a stimulovať vnútorný obchod. Preto si myslím, že je zásadné, aby sme včas uzavreli rokovania medzi Európskou úniou a USA ohľadom tejto dohody, ktorá je prospešná pre obe strany. A vy samozrejme budete o tom diskutovať už čoskoro. A my skutočne dúfame, že Európsky parlament nás podporí, pretože toto transatlantické partnerstvo povedie nielen k hospodárskému rastu, ale má aj skutočne dôležitú geopolitickú úlohu. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, spoločne sme pracovali intenzívne aj, na, aj v ďalších oblastiach, ktoré prispejú k zvýšeniu konkurenceschopnosti a rastu v Európe. A sme vďační, že čo sa týka podpory zamestnanosti, podarilo sa nám zamerať na tie otázky, ktoré boli trochu pozabudnuté v priebehu hospodárskej krízy. Sosredovali sme sa na napríklad dostatočné príjmy, kvalitu a udržateľnosť pracovných miest, kariérne možnosti. Taktiež sme podporovali schému zamestnanosti mládeže. Podarilo sa nám dohodnúť ohľadom zrýchleného financovania využívať tieto schémy zamestnanosti mládeže. 1 miliarda eur bola uvoľnená pre túto schému, takže ehm, táto schéma potom môže byť širšie využívaná. Ďalej, čo sa týka Európskeho železničného eh, balíčka, kompatibilita, bezpečnosť, toto všetko taktiež má prínos pre eh, naše podniky, našich podnikov, našich občanov a taktiež máme eh, reformu ochranných, systému ochranných značiek, Ďalej, tu máme e, do, dohodu v podstate o balíčkových dovolenkách, taktiež to prispieje k lepšej e, ochrane spotrebiteľov. A ďalšie témy, ja som rada, že 25. júna Európsky e, parlament, komisia a rada začali rokovať ohľadom novej medzištitucionálnej dohody, pretože toto nám prináša jedinečnú príležitosť preto, aby všetky európske inštitúcie zdokonali náš rozhodovací proces. Európske občania očakávajú, že budeme fungovať účinne, pracovať účinne a je našou povinnosťou zaručiť, že sa tieto očakávania splnia. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, Lotyšské predsedníctvo pracovalo skutočne účelným a účinným spôsobom, aby sme e, podporili e, našu konkurencieschopnú Európu chceme naďalej v tomto zmysle pracovať. Pracovali sme úzko taktiež so Jean-Claudom, s komisiou a som dúfam, že náš pragmatický prístup, prístup z, položil pevné základy pre riešenie ďalších otázok v rámci série ďalších úspešných predsedníctiev. Máme teda pocit, že sme odvedli dobrú prácu a môžeme odozdať predsedníctvo eh, ďalšej krajine Luxembursku. Želáme im úspech a dúfame, že bude e, dynamické a že budeme dobre spolupracovať. My vám taktiež budeme predkladať nové e, výzvy a riešenia a príležitosti. Musíme skutočne odhodlaným spôsobom spolupracovať a skutočne musíme pracovať spolu. Všetky tri inštitúcie takto môžeme dosiahnuť úspech Európskej únie. Ďakujem vám za pozornosť a taktiež za spoluprácu. Ďakujem pekne, pani Straujuma. Slovo má v mene komisie pán predseda Juncker. Sehr verehrter Herr Präsident, äh, Madame la Première Ministre. Vážený pán predseda, vážená pani premiérka, dámy a páni, poslankyne, poslanci, kolegovia, kolegyne. Dovolte mi, aby som vzdal hold práci, ktorú odviedlo lotišské predsedníctvo. Ako ste povedali, pani premiérka, je to vaše prvé predsedníctvo, prvé predsedníctvo vašej krajiny. No a na prvé predsedníctvo naozaj klobúk dolu. Ehm, ďakujem vám v mene Európy, v mene nás všetkých. Ceux qui n'aiment pas l'Europe sont tí, ktorí nemajú radi Európu, neradi zvládajú hold, zdávajú hold tým, ktorí slúžia Európe. Takže si myslím, že ste naozaj odviedli ukážkovú prácu a chcel som sa vám poďakovať za to, čo ste urobili. Dovolte mi, aby som sa vám poďakoval hlavne za to, že ste návrhy komisie ktoré prišli tesne pred vašim predsedníctvom alebo po jeho začiatku, že ste sa ich chopili, ako napríklad ten investičný plán. Naozaj vynikajúca práca odvedená medzi radou a Európskym parlamentom, tak aby sme mohli v lehote zo pár mesiacov naozaj spustiť takýto ambiciózny projekt. Takže ďakujem pekne a rovnako ďakujem aj parlamentu, ktorý bol eh, pripravený konať, keď bolo potrebné konať. Takže ambiciózne predsedníctvo, Komisia preto neváhala predložiť um, určité návrhy. Dovolte mi, aby som spomenul iba zo pár. Energetická únia, kapitálové trhy, ich únia a tak ďalej. To všetko sa nám podarilo pretože komisia mala pocit podpory zo strany predsedníctva naozaj ambiciozného. Dovolte mi, aby som sa um, tiež poďakoval uh, za váš vyjednávací talent. Áno, odkedy máme Lisabonskú zmluvu, úloha premiérov a ministrov zahraničných vecí sa v istej forme zmenila. Máme trvalé predsedníctvo rady, takže e, premiér už nepredsedá Európskym radám. Potom máme vysokú predstaviteľku, alebo vysokého predstaviteľa všeobecnosti. Táto osoba predsedá e, Rade ministrov zahraničných vecí, potom máme predsedu Euroskupiny, čiže ministri financií idú pod taktovkou tohto predsedu. Ja som e, predsedal Európskej rade ECOFINu, euroskupine, keď som ja bol premiérom predsedajúcej krajiny, čiže e, viem, čo všetko toto obsahuje, čo je obsiahnuté v predsedníctve a naozaj chcem pať, že ste sa z toho um, že ste z toho vyšli naozaj s e, eleganciou, máte vynikajúci vyjednávací talent a to platí aj pre vášho stáleho e, zástupcu. E, my sme tí geniovia, my premiori, ale e, pokiaľ ide o skutočnú prácu, prácu v teréne, tak tam až taký dobrý nie sme a preto som chcel takýmto spôsobom vzdať hold. Je voudrais rendre hommage ici à la fonction publique, la tonne. Allez. A tiež vaša verejná služba, lotišská verejná služba, e, naozaj vynikajúce výsledky. Dnes večer bude ďalšia Európska rada na tému Grécko. Ak dovolíte zo pár slov aj na túto tému. Iba som sa v nemeckých novinách dočítal, že Juncker zmizol A ja chcem varovať pred predčasnou radosťou, pretože som sa nevyjadil k greckému referendu ani v nedelu večer, ani včera. No, takúto možnosť niekedy človek musí mať. A možno aj iní sa mohli správať podobne. Trošku sa zamyslieť predtým, než sa vyjadríte. Čiže ja som nezmizol, ja som sa nevytratil. Toto je miesto demokracie. Tu chcem hovoriť o Grécku v Európskom parlamente. v rozhovoroch v médiách som sa dočítal, že e, Európsky e, parlament e, ja to tak chápem, že Európsky parlament je ten, kde mám vystúpiť. E, vám sa zodpovedám. Tu musím vystupovať, nie v médiách. A ešte jednu vec chcem povedať. Hm, nechcel som tým začínať, ale predsa len. Úloha Európskej komisie je predmetom veľkej kritiky. Pokiaľ ide o Grécko, sa ozýva kritika v členských štátoch dokonca aj z tých, ktoré hovoria jazykom, ktorým momentálne hovorím aj ja. Parlament chce mať politickú komisiu a v takom prípade sa komisia musí vyjadrovať o politických veciach, alebo parlament a ostatní chcú mať komisiu, ktorá sa skladá z vysokých úradníkov. Ja takýmto úradníkom nie som. Ja som naozaj osobou, ktorá nesie politickú zodpovednosť. Som skrátka politik. je naozaj prekvapujúce, že pokiaľ ide o Grécko a budúcnosť eurozóny, že by sa k tomu mohol vyjadrovať každý s výnimkou predsedu komisie. Ja si nenechám zakázať vystupovať od nikoho. A to isté platí, to isté platí aj pre Európsky parlament a jeho predsedu. Predseda Európskeho parlamentu sa pravidel časňuje zasadnutí Európskej rady a hovorí tam teda o vnímaní Európskeho parlamentu a robí to naozaj veľmi dobrým spôsobom, aj keď nie vždy príjemným pre všetkých. Predstava toho, že predseda Európskeho parlamentu príde na radu niečo povie, odíde a potom je ticho, až kým mu nedovolia znova vystúpiť. To sa mi naozaj nepozdáva. Európsky parlament, e, toto nie je nejaký papierový moloch, veď e, sa musí zaoberať e, aj vecami v Európskej únii a to medzi európskymi radami, nielen ich počas ich trvania. Čiže ja sa chcem poďakovať predsedovi parlamentu za to, že často vystupuje v mene Európskeho parlamentu to, ako sa vyjadruje, k tomu sa nechcem vyjadrovať, ale má na to právo, musí to robiť. Ešte raz opakujem, Európsky parlament sa musí k aktuálnemu dianiu vyjadrovať prostredníctvom svojho predsedu. Takže dnes večer bude ďalšia Európska rada na tému Grécko. Dobre. Každý hovorí, že musíme rešpektovať eh, to, ako sa vedeli Gréci a ja to aj rešpektujem. Ale myslím si, že grécke referendum, rozhodnutie gréckých občanov, ja by som rád chápal, čo je za tým. Grécky ľud dostal otázku, ktorá nevystáva prečo hlasovanie o návrhu textu Mohli by ste mi teraz vypovedať, aká otázka vlastne bola v referende položená, ale nechcel by som zachádzať do takýchto krajností. Herr Juncker. Herr Juncker, warten Sie mal einen Moment. Pán Juncker, počkajte chvíľočku. Ja vychádzam z toho, že sa najskôr kolegovia ukludnia a potom budeme pokračovať. Áno, dámy a páni, tieto vykriky nie sú na mieste. Môžete hovoriť, keď eh, budete vyvolaní. Takže teraz, pán Junka, nech sa páči, pokračujte. Ja sa nerád nechávam e, prerušovať, ale keď e, ma prerušujete opakovane, tak musím. Ešte raz opakujem. Čo znamená rešpektovanie hlasovania Grékov? K čomu sa grécky ľud vyjadroval? K čomu povedal nie, nie návrhu textu troch inštitúcií, Eh, ktorý už nie je aktuálny, nebol aktuálny v čase, keď bol predložený na hlasovanie. Ja som až do štvrtka minulý týždeň bol v intenzívnych rokovaniach eh, s greckým premiérom, s greckou vládou a grecký premiér veľmi dobre vie, že to, čo bolo Grekom predložené na hlasovanie, nezodpovedá aktuálnemu stavu. On si to uvedomuje dnes večer. Vyzvem znova greckého premiéra, aby vysvetlil alebo urobil také vyhlásenie k tomu greckému referendu, pretože tá otázka, tak ako bola položená, už nestojí a to vie každý, kto bol zapojený do rokovacieho postupu. Ale nejde tu teraz o nejaké naťahovačky, ide o to, aby sme svoje malé alebo veľké ego um, nejako okresali a musíme sa zaoberať uh, situáciou takou, aká je. No tá situácia je taká, že si myslím rovnako ako predtým a budem si to myslieť navždy. Bol by som rád, keby sme sa vyhli Grexitu. Ja som proti Grexitu. Es gibt manche in der Europäischen Union. EU sú takí, ktorí sa či už otvorene alebo skryto zasadzujú za vystúpenie Grécka z eurozóny. Ja mám určité skúsenosti, z ktorých vyplýva, že jednoduché odpovede sú niekedy nesprávne. Ja som proti jednoduchým odpovediam, pretože v Európe žiadne jednoduché odpovede neexistujú. Európa je permanentným bojom o hľadanie kompromisu a toto je presne aj úloha, ktorú si stanovila Európska komisia. A naďalej to platí. Ja by som bol rád, keby grécky národ nemal dojem, že my chceme Grékov dostať, či už z Európskej menovej únie alebo z Európskej únie. Nikto nemôže Grékov chcieť z EÚ alebo z eurozóny vyhodiť. A práve preto Európska komisia bude vyvíjať úsilie, aby sa znova obnovili rokovania s Gréckom. Veď aká by to bola Európska únia, keby sme zrazu prestali spolu hovoriť. Keď európske národy prestanú medzi sebou hovoriť, tak sa blíži koniec Európskej únie a ja si myslím, že teraz už je naozaj ten čas, nastal ten čas, že tí, ktorí rozumom, ale aj srdcom eh, si chcú sadnúť za jeden rokovací stôl. Mňa naozaj veľmi mrzelo, že grecká delegácia opustila rokovací stôl, takéto, čo si sa v Európe nerobí. V Európe sa naozaj ťahá do poslednej sekundy. Grécka vláda to neurobila a považujem to za závažnú chybu. Čiže znova zasadnúť za jeden rokovací stôl, toto je samozrejmosť z európskeho hľadiska a že budeme hľadať riešenie. To riešenie určite nebude dnes, lebo keby už dnes bolo riešenie, tak by to bolo zase jedno z tých jednoduchých riešení. Ale my začneme dnes raziť cestu v spoločnom rozhovore a vzájomnom pochopení a vzájomnej, vzájomnej tolerancii k tomu, aby sa veci dostali do poriadku. A k tomu platí aj to, že skoncujeme s nejakou retorikou. A ja neakceptujem, a hovorím to tu, v mieste Európskej demokracie, ja neakceptujem, aby zástupcovia inštitúcií a v prípade komisie a teda takto, ja si naozaj vyprosím, aby nás zástupcovia Grécka označovali za teroristov. Toto je netolerovateľný prístup, nepripustný. Všetci sa naozaj veľmi snažili. Keby sa boli všetci tak snažili ako komisia a jej predseda, tak by sme teraz neboli v situácii, v ktorej sa nachádzame. Takže dnes večer sa znova stretneme a budeme sa snažiť bez eh, nejakej takéto veľkej retoriky. Budeme sa snažiť veci spustiť tak, aby sa nám podarilo dospieť eh, k riešeniu, s ktorým budú súhlasiť všetci. A samozrejme s rešpektovaním toho, čo vyjadrili Gréci v referende, je potrebné vedieť, čo toto hlasovanie znamená. Nie je to nie Európe, nie je to nie euru, pretože eh, tá situácia je zmenená Takže ja by som bol rád, keby premiér vysvetlil e, to hlasovanie. Teraz sú naozaj na ťahu Gréci. Grécka vláda musí dnes v Bruseli povedať, ako zamýšľa e, v tomto chaose e, sa pohnúť pred. Komisia a jej predseda sú pripravení urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme v primeraných časových intenciách sa dopracovali k nejakej dohode. Gréci sa naozaj môžu spolahnúť na Európsku komisiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda komisie. Slovo má pán Weber z EPP. Vážený pán predseda, pani predsednička rady, pán predseda komisie, Chcem sa poďakovať predsedníctvu rady za odvedenú prácu. Roaming, ochrana údajov, energia, východné partnerstvo a najmä investičný pakt, ktorý e, boli, e, ktoré boli prijaté. To je naozaj e, veľký výkon. Gratulujem vám k nemu. Pani premiérka, ďakujem vám za váš jasný kurz, za pevnú ruku. Moderná vláda, ktorú máme v Lot Lotyšsku. E, o tom svedčí už aj vaša prezencia v prvých radoch. Samé dámy. E, aj v našej politickej skupine máme 50 žien v prezidii, takže aj z tohto pohľadu gratulácie. Je to vynikajúca bilancia. E, prosím, ospravedlňte nás, že dnes asi veľa hovoríme o Grécku, ale určite to pochopiť. Ale môžem to trošku premostiť a síce tým, že aj Lotyšsko má za sebou veľmi komplikovaný vývoj. Pred niekoľko veľkými rok z HDP o viac než 40 ale Lotyšsko malo odvahu krátiť masívne krátenia nastali v vašom e, e, rozpočte a dnes ste naspäť a prispievate veľkým príspevkom e, do európskych hodnôt Môžeme to nazvať akokoľvek, ale ak Európa sama nechce e, vnútorné reformy, ak nedokážeme sami si svoj e, štátny rozpočet dať do poriadku, potom tento e, náš kontinent nemá veľkú budúcnosť. A Lotyšsko je dobrým príkladom toho, ako sa to dá dobre urobiť. Chcel by som tiež sa venovať rozprave o demokracii. Čo sme sa teraz naučili v nedeľu? 61% Grékov odmieta ďalšie krátenie. Je to natoľko prekvapivé? Čo by bolo, keby sme hlasovali vo Fínsku e, a ľudia vo Fínsku by povedali, nie sme viac ochotní naše e, daňové e, financie poskytovať e, poplatky našich daňových mm, platiteľov, poskytovať e, Grécku. Čo sme sa naučili? Naučili sme sa, že existujú národné perspektívy. Áno, ale to nás v Európe neprinesie e, ďalej. Európa znamená, že si sadneme za jeden stôl a hľadáme riešenia. Nie provokatívne, nie konfrontatívne, ale navzájom spolu hľadáme riešenia. A preto nedeľa nebola dobrým dňom pre Európu. Európa týmto dňom utrpela veľa a, a mm, jasne to ukazuje aj e, aplaus, ktorý, ktorý dostali sme e, ktorý táto tlač dostala od e, pravicových extrémistov. Je to mm, nefér, k tej otázke, že je to neférový díl. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi predsedovi komisie, pretože rokoval e, s pánom Ciprasom, e, dopracovali sa k férovej e, dohode. Bol tam návrh krátiť výdavky na vojenské účely 35 miliónov bol tam balíček predpokladaný investovať do rastu gréckej ekonomiky. A to grecká vláda odmietla, čiže bol to férový deal a bol odmietnutý, takže nám chýba zatiaľ fantázia, ako by sme mali ísť ešte nad rámec toho, čo už bolo dohodnuté, aké by to mali byť ešte tie ďalekosiahlejšie e, návrhy. E, smerovanie Syrizy je riskantné. Grécko sa nachádza v vo krízovej situácii, ekonomická recesia tam panuje. V ostatných piatich mesiacoch žiaľ e, negatívny vývoj pokračoval, banky sú zavreté, nie sú k dispozícii lieky. Krajina je vo veľmi komplikovanej situácii a za to nesie zodpovednosť aj Syriza, za to nesie zodpovednosť aj pán Cipras. Kolegyne, kolegovia, keď sa dnes pozrieme na Grécko, vidíme, že to je dnes roztriesené okleštená krajina a to je bilancia politiky Syrizy a premiéra Ciprasa. Nie je to dobrá bilancia. A na záver, kolegyne, kolegovia, chcem povedať, že Európa e, vychádza e, z určitých hodnôt, ale aj pravidela to je dôležité. Ehm, myslím si, e, že e, pokiaľ ide o demokraciu, je Európa meradlom v celom svete. Na druhej strane je potrebné dodržiavať aj určité pravidlá, dodržiavať dohody, zmluvy, ktoré sa uzavreli, tiež dodržiavať. Čiže toto je tiež Európa a ja dúfam, že sa nám podarí v nadchádzajúcich rokoch opäť sa vrátiť späť k tomuto princípu, že pravidlá musia aj byť dodržiavané. Ďakujem. Ďakujem. E, slovo za SND má pán Pitela. Vážený pán predseda, ďakujem pekne lotyšskému predsedníctvu. Konalo s dobrou vôľou, kompetenciou, dosiahli sa významné výsledky, najmä pokiaľ ide o schválenie investičného plánu a opatrení týkajúcich sa roamingu. Avšak e, sú určité obavy, um, obavy um, vládnu aj medzi našimi obyvateľmi. Mnohé samity sa skončili len čiastkovými výsledkami. Pokiaľ ide o imigráciu, bol predložený len čiastkový program. Um, rada sa snažila ho ale ešte e, viac diverzifikovať. Niektoré krajiny odmietli prevziať zodpovednosť. Teraz je pred nami rozhodujúci krok. A ja som som presvedčený o tom, že iná alternatíva neexistuje než dohoda Grécka s veriteľmi. Ani nechcem zvažovať možnosť, že by k dohode nedošlo, pretože nenájsť dohodu to by znamenalo otvoriť dvere katastrofickému scenáru, ktorý eh, by ohrozil eh, nielen stabilitu eurozóny, ale aj budúcnosť Európy. A preto v plnej miere zdieľam stanovisko predsedu komisie pána Junckera. Ďakujem mu za jeho úsilie a chcem e, podotknúť, že musíme využiť každú sekundu až do samého konca, aby došlo k dohode s veriteľmi. Hlasovanie o Grécku pre mňa, pre nás sociálnych demokratov je jasné. Gréci nechcú opustiť euro, ale chcú dohodu, ktorá im umožní perspektívu dôstojného života. Všetky v vlády eurozóny e, musia počúvať toto posolstvo a e, musia sa e, snažiť prekonať tieto tvrdé predstavy tým ministrom, ktorí včera prehlásili, že Grexit je jediná možnosť. Chcem odkázať, pozor, my budeme proti tým, ktorí sa zahrávajú s budúcnosťou Európy proti tým, ktorí by sa snažili ju rozdeliť. Je potrebné predložiť rozumné návrhy. Teraz musíme byť všetci rozumní a nemožno sa obviňovať čo urobil um, minister grécky, ktorý prehlásil, že veritelia sú teroristi. Všetky strany uh, podpísali dokument na podporu dohody. Na základe nového konštruktívneho postupu sa mi dnes večer môže otvoriť cestu uh, uh, k tomu, aby grécky občania mohli opäť dýchať a aby sa vytvorila dlhodobo udržateľná situácia v Grécku. Je potrebné predísť e, panike v bankovom sektore. Je potrebné e, postarať sa o to, aby Grécko aj naďalej mohlo fungovať pán predseda Šulc, pán predseda Juncker, pani predsednička rady, teraz musíme konať a nájsť riešenie. Chcem nám všetkým pripomenúť, že prípadný odchod Grécka z eurozóny by pravdepodobne znamenal miesto, z ktorého viac nie je návrat. Bolo by to riziko e, rozdelenia, rozdrobenia a ja vyzývam všetkých k zodpovednosti, aby e, sme spoločne zachránili Európu. Ďakujem, pán Pitela. Kolega Zile má slovo. Ďakujem. Pani premiérka, pán predseda komisie, mám tu čest že som mal vybraný, preto by som hovoril za našu politickú skupinu, poďakoval pani premiérke za skvelú lotišskú prácu. Skutočne, v prvých troch radoch sedia len ženy. To by mohlo byť e, predpokladom úspešnosti predsedníctva. Je tam skutočne rodová rovnosť. A kolegovia už povedali veľa dobrého o kultúrnom programe, o technických otázkach. Toto všetko ukazuje, že moja krajina s nádhernými farbami na vlajke je dôležitou súčasťou E, zmeny a podarilo sa vám zaznamenať skutočne veľký pokrok v oblasti teda kľúčových e, otázok aj pre našu skupinu EKR. Máme tam telekomunikačný e, balíček, taktiež otázky ochrany údajov. Ďalšie otázky týkajúce sa digitálneho jednotného trhu v Európe, sektor dopravy, energetická únia. Tieto výsledky posúvajú Európsku úniu novým smerom. FC, fond FC je trochu tak bokom, pretože podľa mňa, pokiaľ by pán Juncker slúbil, že to bude, že to bude hotové za 6 mesiacov, tak teda bolo treba samozrejme na tom pracovať, ale zároveň máme teda nové výzvy, ktorým čelíme. A máme teda tzv. zemepisnú neutrálnosť, čo sa týka investícií a projektov. Tak to je teda jedna otázka, ale veľkým milníkom vášho predsedníctva bol summit východného partnerstva priniesol skutočne to, čo sme očakávali. Ukrajinci a e, Gruzínčania, ktorí sa rozhodli pre teda riskantnú európsku budúcnosť, boli sklamaní, cítia sa opustení v mnohých e, oblastiach vplyvu. No a treba byť úprimný. Veľa európskych členských štátov sa neodhodlalo k nejakej väčšej konfrontácii s Ruskom ale my musíme brániť na demokraciu v krajinách ako Ukrajina alebo Gruzinsko. Takže súhlasím, že áno, dohoda by mala byť komplexná. Nie je to jednoduché, tak ako povedal predseda komisie, ale pre e, e, myslím si, že pre všetky je dôležité, že tá dohoda musí byť skutočne spravodlivá. Ďakujem. A teraz pán Ferhovstad za ALDE. Ďakujem, pán predseda. Nuž, to, čo hovoríte, pán Juncker, to je 100% pravda. Postupujeme s chladnou hlavou a použijeme rozum. Takže počul som tu rôzne nezodpovedné hlasy v súvislosti s grécko, gréckou situáciou a bolo ich príliš veľa. Ľudia hovoria o Grexite, ako keby to nebolo nič, no ale v, v skutočnosti my nehovoríme o Grécku. V skutočnosti hovoríme o tom, že máme možnosť mať zdravú menovú úniu, aby my ako menová únia sme boli schopní riešiť takéto a podobné problémy. Hovoríme tu o historickom e, dlhu 300 miliard eur. A náš tá menová únia má HDP vo výške 15 biliónov. A prečo by sa nám teda nemala, nemalo podariť e, zvládnuť takúto situáciu? Ja vás plne podporujem. Vráťme sa k sedliackému rozumu. A nepristupujeme k tomu z rôznych strán. A men, Medzinárodný menový fond čo povedali? Oni v podstate najprv zverejnia dohodu odvadne dva dní neskôr povedia, no ale tá dohoda nie je udržateľná. Čo je to takýto prístup? Pán Juncker, súhlasím s vami, že je treba zmeniť prístup. Musíme uznať, že náš prístup k grécku greckej kríze nebol úspešný, že nefungoval. Nejaký nový prístup, ktorý teraz presadzujú mnohí politickí vodcovia v Európe, je taký, že pán Cipras musí prísť s uveriteľným e, balíčkom reforiem nie len nejakými účtovnými opatreniami, ale skutočnou reformou, hlbokou reformou musí zmeniť e, celý systém, musí zmeniť, odstraniť korupciu, musí zmenšiť e, zmenšiť verejný sektor. Má tam 800 tisíc e, v podstate úradníkov štátnych. Taktiež musí reformovať finančný sektor, otvoriť trhy. Takže dobre, teraz je rada na ňom on utekol od rokovacieho stola. On teraz musí urobiť ten ďalší krok. A čo týka dlhu v Európe, postupujeme spoločne. Pokiaľ pred pár rokmi sme sa dohodli na tej záchrane, pokiaľ by sme to neboli urobili, tak by sme dnes tieto problémy nemali. Potrebujeme skutočný nástroj, aby sme zvládli túto krízu. No a nikdy neviete, čo sa stane, pokiaľ ne, nepomôžeme Grékom, pokiaľ pomôžeme Grékom. Myslím si, že Európska komisia by mala mať pripravené e, programy, ktoré priamo, pokiaľ to bude potrebné, v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch pomôžu gréckým občanom, gréckým rodinám. Prajem vám veľa šťastia. Ďakujem. A teraz bude hovoriť za zelených praní Arms. Takže, vážené dámy a páni, pani premiérka, pán predseda. Skutočne som veľmi napnutá ohľadom toho, ako dnes bude pán Cipras večer zastupovať Grécko. Myslím si, že je to veľká výzva zastupovať aj to áno, aj to nie, pretože je to jeho hlavnou úlohou znovu zjednotiť e, Grécko. A len zjednotenie Grécko bude mať možnosť potom úspešne v Bruseli rokovať. A apely smerom k pánu Ciprasovi, ktoré sa ozývali za posledné dni, s mnohými súhlasím, ale dnes musím povedať aj to, že sa apeluje v Nemecku na Angelu Merkel, s ktorými, a takto s tým nesúhlasím. Taktiež eh, o tom hovoril dobre pán Juncker. Pokiaľ mm, noviny Bild dnes žiadajú, o, žiadajú v podstate o železnú kancelárku, tak eh, ja hovorím, prosím, len to nie. Nemci, spom- spomente si všetci na to, že my, pokiaľ hovoríme, pokiaľ by tu sme hovorili o železných európskych susedoch, pokiaľ by sme stále hovorili takto, tak dnes by sme tu nemali toto zjednotené Nemecko, ktoré má takúto obrovskú zodpovednosť. A pán Juncker, myslím si, tie obe témy sú jasné. Reformy, o ktorých sa hovorí aj v dokumentoch e, MMF. Dokument MMF nehovorí len o neudržateľnej dlhovej situácii, ale taktiež žiada o sociálne reformy v Riecku. Ale na druhej strane musia byť e, e, súdržateľné v podstate dlhy v Grécku. Ale je to krajina, ktorá sa ešte buduje Lotyšsko, pani premiérka, ale máte obrovský európsky duch. A ja by som si želala, aby mladí Nemci, mladí Lotyši, mladí Gréci, všetci sa ujednotili na tom, čo to vlastne znamená európska demokracia aby sa zbytočne nerozdrobovali. Myslím, že práve nové krajiny, malé krajiny by mali hrať takú premostujúcu úlohu v rámci tejto celé diskusie. Ďakujem vám za vaše skvelé predsedníctvo a prajem vašej krajine a aj Európe veľa šťastia. Ďakujem. EFDD, pán Napol. Pán predseda, pani premiérka, hovorili ste, že lotišské predsedníctvo bolo dobre vedenou prácou. No a ja tomu, ja to snad zle počujem. My v Anglicku teda hovoríme na severe Anglicka veľmi priamo. Takže vám to poviem priamo na rovinu. Vaše predsedníctvo bolo bezprecedenčným, bezkonkurenčným, e, bezkonkurenčnou katastrofou. Pozrime sa na to, čo sa stalo. Vladimír Putin naďalej vedie Európsku úniu. A na Ukrajine sa to stále nerieši. Máme tu pol milióna e, migrantov na Stredozemnom mori, ďalšie 100 tisíce čakajú na svoju šancu prísť a práve ste o tom Eurojust včera večer povedal, že ISIS posiela na náš kontinent džihadistov. Ďalej tu máme Grécko, je to e, krajina, ktorá sabotuje Euro a toto všetko e, sa deje alebo dialo, pani premiérka, pod vašim dohľadom. Myslím si, že to nie sú veľmi dobré výsledky. Takže vy ste neurobili vôbec nič, zatiaľ čo sme videli, ako sa rozpadá európsky projekt. A ja ako euroskeptik by som rád videl ešte ďalších 6 mesiacov lotišského predsedníctva. Preto si myslím, že ešte ďalších tak 6 mesiacov takéhoto typu a Európska únia by sa rozpadla úplne. Das Wort hat jetzt. teraz má slovo za ENF pán Buon Anno. Ďakujem, pán predseda. Nož, predsedníctvo, ktoré teraz skončilo svoj mandát, aby som chcel pogratulovať. Sú tam tri ženy a preto nemôžem povedať, síce, že tri ženy sú lepšie než traja muži, aj muži sú lepší, aj horší. A ja vás tu vidím. Takto, pani Juncker, rád by som vám položil otázku. Poprvé, viete, koľko stojí liter mlieka alebo liter benzínu, kilo chleba. Vy tu hovoríte o obrovských čiastkách, ktoré sa pohybujú medzi národnými firmami a medzi bankami, ale obyčajným ľuďom ide o niečo iné, tí majú iné starosti. Pozrite sa, toto je nemecká vlajka a toto je vlajka Európy. Ja by som nechcel umrieť ako Nemec. Bude tu Európa, alebo je tu Nemecko. A pokiaľ pôjdeme takto ďalej, Európa sa bude zmenšovať. A my si neprajeme, aby Európa bola menšia. Spomeňme si na nacizmus. Neprajme si, hospodársky nacizmus. A pán miliard, tých 100 miliard investícií, kde skončili? Máme tu dva papiery. Tu je euro a tu je toaletný papier. To, čo mám v pravej ruke, sa stáva tým, čo mám v ľavej ruke. A to vďaka vašej práci. Vy by ste mali rezignovať, mali by ste sa ospravedlniť nielen Grécku, ale aj celej Európe pretože hospodársky posielate Európu do kolapsu, dochádza k sebevraždám, hospodárskym katastrofám, sú tu nelegálni imigranti. Ďakujem. A teraz za nezaradených pani Morvaj. Ďakujem pekne, pán predseda. patrím k príslušníkom národa, s ktorými sa často e, zaobchádza ako s druhoradým národom a preto som s veľkým záujmom e, sledovala lotyšské predsedníctvo. E, na základe dnešnej rozpravy môžem povedať, že zastupkynia rady hovorí rovnakým tónom ako pán Juncker. Našťastie nikto nikomu dnes ešte e, nevylepil. E, takže e, luxemburský Juncker a ostatní mainstreamoví politici z západných dôležitých prvoradých eh, krajín sa spoločne eh, vyjadrili eh, tak, že vidíme, že sa odcudzili obyvateľstvu, nemajú ani tušenie o problémoch normálnych ľudí. Ich úlohou bolo poskytnúť spravodlivosť tajstva svedectvo o núdzi, ktorou trpí grécke obyvateľstvo. Nič z toho však nepochopili, nevedia, prečo ľudia opúšťajú svoju krajinu, e, prečo ľudia opúšťajú naše krajiny aj e, moju e, vlast. Čo sa tu deje? Ako dlho sa bude ešte rozlišovať medzi lepšími a horšími členskými štátmi? štátmi. O tom ste mali hovoriť lotyšské predsedníctvo. Toto očakávajú obyvatelia. Slovo má ešte raz pán predseda komisie, pán Juncker. Vážený pán predseda, pani premiérka, dámy a páni, na záver tejto debaty chcem povedať, že vy útočíte na lotišské predsedníctvo neprávom. Naozaj odvedli obrovský kus práce, čiže ešte raz si vyprosím takéto neopodstatnené útoky. Máme tu krajinu, krajinu, ktorá odviedla obrovský kus práce. A ešte k tej téme, ktorá je dnes najdôležitá hra Prím. Vrátil by som sa ku Grécku. Eurozóna nie je iba jednou demokraciou, je tam 19 a je potrebné vnímať záujmy celej eurozóny a je potrebné pri voľbách za každým rešpektovať eh, vôľu každej jednej z týchto demokracií, teda jej občanov. Žiadna z demokracií nemá väčšiu váhu, väčšiu hodnotu ako tie ostatné. A ďalšia vec. Sem tam sa pozriem na telefón, ale ja si tu práve dopisujem s greckým premiérom. Neviem, či robíte niečo podobné aj vy, ale pre mňa je to nevyhnutná činnosť, súčasť mojej práce a to nie je e, nejaké moje nedávanie pozoru alebo zaoberanie sa inými vecami. Nie, ja si robím svoju prácu. A tá predstava komisie, že my si sedíme v tých zlatých salónikoch, a že vôbec nevnímame reálny život, e, životné podmienky, v ktorých žijú naši občania. Toto je naozaj absurdný eh, príklad eh, populizmu. Ja sa každý týždeň spájam s občanmi, s greckými občanmi, hovorím s nimi, nie iba eh, s vedúcimi predstaviteľmi, nie s tými bežnými. A som jedným z tých, ktorí sa najviac zaujímali o životné podmienky a pracovné podmienky Grékov Takže prosím, nevytvárajte dojem, že sme niekde v tej slonovinovej veži, že sme úplne otrhnutí od greckej reality alebo akékoľvek inej. Každodenný život Grékov, tým sa zaoberám, ale zaoberám sa aj e, realitou každodennou ľudí v ostatných krajinách. Všade máme nezamestnanosť, všade máme chudobu. V mnohých krajinách e, sú e, minimálne mzdy nižšie ako v Grécku v niektorých krajinách ten prach chudoby e, je nižší ako v prípade e, Grécka. E, život na úrovnej krajinách je nižšia ako v Grécku. Čiže je potrebné vnímať celú tú realitu a nie sa tu odovzdávať takýmto demagogickým slovám a populizmu. Prosím, naopak urobme všetko na to, aby sme pomohli gréckým občanom, ktorých naozaj mnohí sú v otrasnej situácii a nezabudeme ani na tých ostatných, pretože my sme tu na to, aby sme slúžili nielen Grécku, ale celej Európe. Takže nezabudeme ani na Grécku, ani na zvyšok Európy. Ďakujem pekne, pán Juncker. Pán Demáze, musíte si svoju tabuľku dať eh, správne, ináč to znamená grecké X. Meine Damen und Herren, bevor ich Frau Dámy a pani, skôr než dám slovo pani Straujume,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 Pani Strajuma, skôr než vám dám opäť slovo, eh, chcel by som, myslím, v mene prevažnej väčšiny parlamentu povedať, že vám ďakujem za vaše obrovské nasadenie počas vášho predsedníctva. Hovorím vám to v mene našej inštitúcie. Pre malé krajiny je to určite obrovská výzva eh, mať predsedníctvo v Európskej únii a spôsob, akým ste ho viedli vy, bol naozaj príkladný eh, za za to vám ďakujeme. A teraz má slovo pani Straujuma. Vážení poslanci, Naozaj sa veľmi teším, že som mala možnosť eh, pohovoriť s vami o výsledkoch lotyšského predsedníctva. Zároveň si uvedomujem, že témou dňa je Grécko a že mm, sa teraz všetky naše myšlienky sústredujú práve na túto tému. Situácia v Grécku veľmi pozmenila to, čím sa Európska únia v poslednej dobe zaoberá. My ako predsedníctvo sme podporovali všetky pokusy dosiahnuť pozitívne výsledky rozhovorov medzi EÚ a Gréckom. Ministri financií sa o chvíľočku stretnú a ja rovno odtiaľto cestujem do Bruselu, aby som sa zúčastnila tejto aby som sa zúčastnila mimoriadnej schôdzky hlav štátov a vlád mimoriadného samitu. My teraz očakávame, že Grécko príde s nejakým návrhom, s istou víziou toho, ako Grécko a EÚ budú spoločne riešiť situáciu. Vy ste pripomenuli lotišskú krízu a to, ako sme ju my zvládli Myslím si, že je dôležité zamerať sa na to, aby sme si upratali najskôr každý u seba doma. A dôležitý je aj čas. Akékoľvek zaváhanie prináša ďalšie straty. A práve preto naozaj pevne verím, že nový minister financí Grécka a premiér Grécka prídu s konštruktívnymi návrhmi. Na záver mi dovolte, aby som sa znova poďakovala Európskemu parlamentu, Európskej komisii. Spoločne sa nám podarilo nájsť riešenia veľkým výzvam v programe EÚ a ja dúfam, že Európa za tých 6 mesiacov spoznala maličkú krajinu na severe, s tradíciou, kultúrou, že poznáte našu otvorenosť. E, takže ďakujem pekne a uvidíme sa na budúce. Ďakujem pekne, pani e, Straujuma. Kolegyne, kolegovia, kolega Glecos ma poprosil, aby som udelil slovo, pretože pre ňo je to dnes posledné plenárne zasadnutie a myslím si, že z tohto dôvodu by sme mu mohli udeliť dnes slovo na jeho osobné vyhlásenie. Nech sa páči. Πρώτον μεν ήρξω του λόγου ψευδός ξένε ζητών τύραν... Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť. Zase si ľud vypočul klamstvá, Chceme slobodu, chceme, aby ľud bol konečne slobodný. A rečník teraz cituje v starej grečtine. Ide o boj e, s tyranom v Atenách. E, toto je teda starogrecký text. Dovolte mi, aby som doplnil niečo aj v latinčine, pretože si myslím, že náš predseda latinčinu veľmi dobre ovláda. Takže Tomáš Akvinsky povedal. Libri. Ke ta dio, ke ta dio αυτά kimena. Ine η Kto je slobodný človek? A toto je moja reakcia na lotyšské predsedníctvo a na postoj rady aj voči vám. Ďakujem pekne, pán predseda. als nächster punkt der tagesordnung folgt der bericht von herrn lange.